Eh bien, chers collègues, nous allons maintenant... Ctení kolegovia, teraz prejdeme k bodu, ktorý sa týka rozpočtu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o rok 2020 a dostane slovo náš spravodajca pán Maňka. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som vás informovať, že Zajtra bude zmierovacie konanie a predtým bolo potrebné, aby sme e, sa nejakým spôsobom zjednotili na číslach, to znamená na to, aké úspory navrhujeme. A ja som veľmi rád, že k takejto dohode sme na zasadnutí tieňových, spra- tieňových spravodajcov minulý týždeň dospeli. Ešte jedna vec zostáva otvorená a tá závisí od toho, ako sa rozhodne náš výbor ohľadno, od, ohľadne 51 postov, ktoré sú dnes zastúpené v kontaktných kanceláriách Európskeho parlamentu v jednotlivých krajinách Európskej únie. Tých je, tých je 51 a e, výbor, náš výbor bude o tom ešte, ešte rokovať. Tu sú samozrejme rôzne možnosti. Jedna z nich je aj tá, že nejaký kompromis, ale to o tom treba Eh, rokovať, že by sme možno ponechali jedného eh, kontraktuálneho agenta v, v každom členskom štáte a tým pádom by sme ušetrili eh, okolo 1,8 milióna eur. Ale to je samozrejme o, o diskusii. Na základe toho, že, že na základe našich stretnutí sme dospeli do toho, že navrhujeme úspory v celkovej hodnote okolo 18, o, presne v hodnote 18,1 milióna eur s tým, čo som už povedal, že ešte je tu otázka otvorená tých kontraktuálnych agentov pre kancelárie, e, e, kontaktné kancelárie Európskeho parlamentu v jednotlivých krajinách Európskej únie. A tým pádom, ak by sme odsúhlasili tých 18,1 milióna eur, tak by, sme, tak by nedochádzalo k zvýšeniu rozpočtu o 3,58 ale o 2,68 Čo sa týka niektorých pozmeňujúcich návrhov, tak e, e, niektoré návrhy sa práve e, týkajú toho, že odmietajú percentuálne zvýšenie rozpočtu podľa toho, čo bolo navrhnuté v správe, ale tu chcem všetkým, všetkých uspokojiť, že vlastne tu, sem sa premietnú také čísla, ako, ako vlastne vyjednáme zmierovacom konaní, ako sa dohodne náš rozpočtový výbor. To znamená, že, to, že tam budú nižšie čísla, ako sú dnes uvedené. Ďalším problémom, e, kde bolo viac pozmeňujúcich návrhov, boli, boli e, Europe Experience, e, to znamená, že tie, tieto výstavy, kde niektoré skupiny s návrhmi súhlasili, iné nie, prišli aj také návrhy, že aby si to financoval každý členský štát sám a, a tak ďalej. Preto sme, sa doho- sme prijali, e, alebo sme, sme urobili kompromis, ktorý postupne rokujeme s jednotlivými skupinami, kde by sme chceli pripomenúť rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu zo dňa 16. apríla 2018, kde vlastne bola schválená stratégia budovania parlamentu po roku 2019 a v rámci tejto stratégie e, by sa priestory pre, európske, e, pre Europe Experience mali využívať vo všetkých členských štátoch tak, že keď končí nejaká zmluva v nejakej krajine v súčasnej budove, ktorú si prenajíma, tak by sa prehodnotilo, či to miesto je dobré, či je vhodné a ak by bolo vhodné, tak by sa tam vybudovalo aj Europe Experience. Ale na základe toho, že tu boli rôzne pripomienky, tak do nášho kompromisu pridávame ešte požiadavku na pána generálneho tajomníka, aby informoval rozpočtový výbor o dosiahnutom pokroku a pomere pridanej hodnoty a nákladov každého takéhoto zariadenia. Ako taký príklad vám môžem povedať jeden, že v decembri sa otvoril e- Europe Experience v Helsinkách, v decembri, a za dva mesiace ho navštívilo 51 tisíc návštevníkov, čo je naozaj veľmi zaujímavé číslo a vlastne o tom je vlastne aj, aj, aj naša úloha alebo náš cieľ Európskeho parlamentu, aby čo najviac obyvateľom našich krajín sme podali informácie o tom, ako funguje Európska únia, ako funguje Európsky parlament. Aj takýmto spôsobom e, pritiahli ľudí aj k voľbám do Európskeho parlamentu v budúcnosti. Ďalším takým okruhom problémov bol, boli mobilné zariadenia, e, ktoré e, mobilné, mobilné zariadenia Europe Experience, ktoré chceme budovať a ktoré boli v predsedníctve Európskeho parlamentu schválené jednomyselne Môže sa stať, že v niektorých menších štátoch bude len táto mobilná e, výstava Europe Experience a bude chodiť postupne, príde do jedného okresu, tam si rozloží v nejakej škole svoje zariadenie alebo, alebo autobusom to bude Všetky školy v okrese budú môcť postupne navštíviť e, túto výstavu a popoludní aj možno niekto iný, ale dokážeme takýmto spôsobom priniesť informáciu Európskej únie do celej Európskej únie. Čiže bolo to schválené jednomyselne v predsedníctve a takisto by som vás chcel poprosiť o, o podporu. Ďalšie, e, pán predseda, ja som vám slúbil, že dať informáciu o vysvetlení zriadenia diplomatických zastúpení, ktoré boli schválené v predsedníctve, kde e, vlastne členovia predsedníctva Európskeho parlamentu 14. januára mali výmenu názorov o návrhu na sprístupnenie parlamentnej podpory v externých delegáciách Európskej únie a požiadali generálneho tajomníka, aby im predložil podobnejšiu správu, to bolo v januári, a o mesiac vo februári predsedníctvo schválilo návrh parlamentnej podpory vo vonkajších delegáciách Európskej únie s počiatočným zameraním na e, e, regionálne delegácie, a to misiu Európskej únie pre ASEAN, delegácia Európskej únie v Africkej únii a delegácia Európskej únie pri OSN v New Yorku. E, myslím, že jeden člen predsedníctva s tým nesúhlasil, všetci ostatní boli, boli za. Tu treba povedať, že pokiaľ ide o počet zamestnancov, tak v pláne pracovných miest sa nevytvoria žiadne nové pracovné miesta a úradníci Európskeho parlamentu budú vyslaní do už fungujúcej delegácie Európskej únie s tým, že je veľmi dôležité, aby sa pozornosť sústredila na regióny, v ktorých sú parlamentné zhromaždenia, ktoré spájajú určitý počet rôznych krajín. Preto predsedníctvo schválilo návrh aby sa parlamentná podpora zamerala na regionálne delegácie, to znamená misia EÚ v rámci ASEANu, delegácia EÚ pri Africkej únii a delegácia EÚ pri OSN. E, už vtedy, keď bola zriadená Európska služba pre vonkajšiu činnosť, tak odborné znalosti parlamentu tu neboli zahrnuté do jej štruktúry a zloženie tejto Európskej služby pre vonkajšiu činnosť odrážalo iba odborné znalosti zamestnancov rady, komisie a diplomatických služieb, ale parlament tam nebol a pritom je, je e, predsedníctvo jednoznačne zvážilo, že je, že je nutné, aby zamestnanci parlamentu, e, ktoré majú rozsiahle vedomosti o parlamentných postupoch a parlamentnej diplomácii a preto môžu doplňať činnosti komisie, e, tak aby, aby tu pôsobili. Čiže znova poviem, nie je to nárok na nové pracovné miesta a takisto priestory nie sú potrebné, oni už existujú, to znamená, že títo ľudia sa iba tam e, do týchto priestorov presunú. Ďalší, ďalšou vecou je, že vieme dobre, že v Luxemburgu e, otvárame nové budovy a boli tu rôzne návrhy e, v tom duchu, že by sme už v roku 2020 mali dosiahnuť úspory z toho, že sa ľudia presťahujú do nových priestorov. Tu je jeden problém, že to sťahovanie je postupné a to znamená, že bude musieť byť aj stará budova, aj nová budova otvorená a postupne sa to bude sťahovať a tie úspory sa dosiahnu až v roku 2021. Ale napriek tomu sme pripravili kompromis, kde žiadame generálneho tajomníka, aby nám e, doložil všetky detaily, ktoré sa týkajú tohto premiestnenia týchto pracovníkov a prečo nie sú možné úspory v roku 2020. Tento kompromis eh, takisto zatiaľ získava podporu. Ďalšou vecou je eh, budova PHS, ktorá, ktorá, eh, kde sa má na konci tohto roka prijať rozhodnutie, či sa bude či sa zbúra, alebo sa bude iným spôsobom rekonštruovať, ale akékoľvek rozhodnutie padne, e, padne na konci tohto roka, tak v každom prípade sa táto budova musí vysťahovať a tie všetky služby a funkcie sa musia niekde, niekde premiesniť a presťahovať. Čiže toto je potrebné a, a my sme e, takisto predložili e, konsenzuálny návrh, kde, by, kde požadujeme aby náš výbor bol o týchto detailných odhadoch a, a e, podrobných odhadoch a rozpise nákladov v tejto súvislosti pred parlamentným čítaním e, na jeseň, aby bol informovaný. Čiže to, to, je, to je vlastne náš kompromis aby, a budeme mať naozaj presné údaje, aj keď predsedníctvo už takéto, takéto údaje e, v zjednodušenej forme dostalo, ale potrebné, aby náš výbor ich, ich na jeseň dostal. Ďalším problémom, o ktorom sme hovorili, boli ústne vysvetlenia hlasovania. A keď som mal rokovanie s tieňovými spravodajcami, tak zaznelo z dvoch, e, od, od dvoch kolegov, že, že ale aj od vás tu niektorých, že by možno úplne súhlasili s tým, aby sa zrušili tieto, tieto ústne vysvetlenia hlasovania. Samozrejme, je to na debatu, ale pripravili sme v tejto oblasti takisto kompromisný E, na návrh, kde vlastne žiadame jednak analýzy, koľko to stojí. Zatiaľ, čo sme si zistili, tak mi to vychádza okolo 800 tisíc eur ročne, že by to mohlo stať plus mínus. E, počítali sme iba z toho, koľko stojí, koľko stojí, e, koľko stojí tie preklady. A samozrejme, žiadame ešte, ešte, ešte ďalšie podklady s tým, že bude na nás potom, či budeme súhlasiť, aby, aby sa to zrušilo kvôli tomu, že naozaj e, poslanci majú k dispozícii viac alternatív, ako napríklad písomné vysvetlenie hlasovania, ale, ale aj rôzne prostriedky verejnej komunikácie, čiže môžu mať niečo iné a túto oblasť, táto oblasť si myslím, že, že nie je potrebná, ale to bude samozrejme závisieť na nás, ako sa rozhodneme. Ďalšou oblasťou je dôchodkový fond, kde aj na našom výbore bola, bola k tomu rôzna diskusia. My e, takisto sme pripravili kompromisný návrh, kde e, chceme pripomenúť, že existuje štatút poslancov. E, bol to na základe ten, ten kompromisný návrh toho, že aj skupina ALDE, aj skupina EPP predložila pozmenujúci návrh a my by sme chceli z neho robiť kompromis, kde pripomíname štatút poslancov, ktorý v článku 27 uvádza, že dobrovoľný dôchodkový fond, ktorý bol zriadený parlamentom, sa zachová aj po nadobudnutí účinnosti štatútu poslancov, ktorý bol, ktorý bol schválený, ktorý, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2009. A nadobudnuté práva a budúce nároky budú zachované v plnej výške. Toto hovorí štatút poslancov. Čiže to, to tam doplňame ako informáciu a vyzývame generálneho tajomníka a predsedníctvo, aby v plnej miere dodržiavali štatút poslancov a aby urýchlene vytvorili s dôchodkovým fondom jasný plán pre parlament. A takisto e, žiadame Európsky dvor, aby, aby Európsky dvor auditorov preskúmal spôsoby, ako zabezpečiť udržateľné financovanie dobrovoľného dôchodkového fondu. Tento kompromis sme takisto prejednali a, e, a vyzerá to, že, že má, má podporu. Ďalšou vecou je E, boj proti obťažovaniu, kde sme aj e, v týchto číslach zohľadnili určitú čiastku, ktorá je v dvoch okruhoch. Jeden okruh sme e, dali do zdravotníckej služby, kde požadujeme, kde požadujeme mediátora a takisto psychológa, plateného ako, ako zamestnancov. A potom je tam ešte jeden link, tam máme 160 tisíc, kde vlastne e, požadujeme aj e, rôzne expertízy, ktoré, ktoré e, je potrebné financovať, aby sme túto oblasť sprofesionalizovali. Čiže aj k tomuto máme, máme kompromisný návrh. Ďalej, žiadame v našej, v našej správe o to, aby, aby sa pán generálny tajomník e, bližšie pozrel na interinštitucionálnu spoluprácu a e, táto oblasť môže priniesť ďalšie úspory. Ak ich prinesie, tieto úspory nechávame v rozpočte Európskeho parlamentu, aby to bolo motivačné pre administratívu, s tým, že by sme chceli požiadať pána generálneho tajomníka, aby vytvoril atmosféru v parlamente a vo svojich jednotlivých generálnych rektorstvách taký, že ak ktorýkoľvek človek z jeho, kdekoľvek pracuje, dokáže ešte priniesť navyše úspory, či z oblasti životného prostredia alebo v inom, tak tieto úspory možno by časť išla na konci roka, kde sa, kde sa platia záväzky za budovy, ale časť by mo mohla byť použitá v jednotlivom generálnom riaditeľstve na nejaké projekty, ktoré by si pripravili títo zamestnanci sami. Ale boli by motivovaní že by, že by každý človek mal chuť nájsť nejaké úspory navyše, ako sú, a s tým, že bude z toho mať niečo aj on a jeho, jeho e, oddelenie alebo útvar a samozrejme bude mať z toho niečo aj Európsky parlament a, a, a vyskúšať si takýto model do, do budúcna. E, pán predseda, ďakujem vám za pozornosť a rád si vypočujem samozrejme aj, aj vaše názory. Ďakujem pekne. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je... Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz sa obrátim na tieňových spravodajcov. Ako prvý dostane slovo pán Rybich, ale pravdepodobne asi odovzdal svoj príhovor pánovi Fernandešovi. Nie. Takže slovo dostane pán Kölmel. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Najprv by som sa chcel poďakovať nášmu spravodajcovi za komplexnú správu za veľa práce, ktorá sa takýmto spôsobom ozrejmila. Ja si myslím, že veľmi presne boli viaceré oblasti pomenované a myslím si, že ak vstúpime do seba, tak si uvedomíme, že práve pokiaľ ide o rozpočet Európskeho parlamentu, tak Skutočne e, sú tu určité sporné otázky, e, e, ale zároveň sú tu určité oblasti, kde nie je veľká miera flexibility a chceme zabezpečiť riadne fungovanie parlamentu. Istotne sú tu určité výzvy, ktoré tu boli riadnym spôsobom spomenuté. Chcel by som poukázať napríklad na otázku počítačovej bezpečnosti, ktorá ide ale ruka v ruke aj so správnym vyzbrojením, technickými zariadeniami poslancov, ale aj zamestnancov. Parlament potrebujeme moderné nástroje technologické, ale aj bezpečné. To je jednoducho absolútne dôležité. Predstavme si, čo by sa napríklad udialo, ak by tu došlo k nejakému dátovému škandálu, tak by vlastne tá újma bola skutočne obrovská. Preto v takýchto oblastiach by sme nemali šetriť, práve naopak tu treba skôr investovať. Avšak kde mám určité problémy, a to sú značné, to je E, vlastne zriadenie tých ďalších vonkajších e, kontaktných e, kancelárií parlamentu. Kolegovia kolegyne, istotne sme tu väčšinovo jednotní v tom zmysle, pokiaľ ide o tie predchádzajúce hlasovanie, že pokiaľ ide o hlasovanie za jedno sídlo parlamentu. Takže nelogické, keď hovoríme o tom, že by sme mali mať nejaké e, centrá v jednotlivých štátoch viaceré, kde, ktoré by reprezentovali parlament. To nemá byť úloha parlamentu, na to predsa máme politické strany. V podstate, veď e, každý z nás, tak ako sme tu zvolení, každý z nás je zastúpený v nejakej politickej strane a táto musí prevziať tú úlohu informovať o Európskom parlamente. Veď predsa my máme onlineové možnosti, ktoré sprostredkovávame a ja to nepovažujem za rozumné, aj keď tie sumy v podstate vo vzťahu k ostatným výdavkom sú veľmi priehľadné. Ja to nepovažujem za jednoducho vysvetliteľné voči našim občanom, že my teraz budeme otvárať takéto e, centrá v jednotlivých členských štátoch. Ja si myslím, že to bude sa vnímať, ako keby sme mali príliš veľa peňazí, to by bol úplne nesprávny signál a ja apelujem na to, aby sme to jednoducho nerobili. Merci, monsieur Colmel. Ďakujem pekne, pán Colmel. A teraz dostane slovo pán Gérard Depré. Áno, pán predseda. Ja nie som tieňovým spravodajcom, ja som iba koordinátor ale bol som informovaný, že tie kontakty, ktoré tu prebehli na úrovni tieňových spravodcov pani Jete Maky a týmom pána Maňku a ostatnými, že to jednoducho všetko prebehlo vo vynikajúcej forme spolupráce. Chcel by som však povedať, že pokiaľ ide o tie informácie, ktoré som dostal k dispozícii, to, čo spomenul teraz aj pán kolega Maňka, my súhlasíme s tými kompromismi, ktoré sa týkajú toho obťažovania. Ak sa nemýlim, to je návrh 8. Myslím, že tá snaha, ktorá bola urobená na úrovni redakčnej, ako aj na úrovni politickej váhy, pokiaľ ide o penzijný fond, myslím, že to je veľmi vyvážený prístup a Takisto sme otvorení voči nejakej forme reflexie, nie pokiaľ ide o úpravu systému, pokiaľ ide o vysvetľovanie hlasovania, podporujeme síce zrušenie. A máme tu teda určité paralelné indi- línie, ktoré idú skutočne v súlade s tým, čo spomenul pán spravodajca. Osobne by som ešte chcel povedať, že sú tu ešte nejaké otázky z mojej strany. Ja zdieľam to, čo práve spomenul pán kolega Kölmel, práve pokiaľ ide o otázku e, znásobovania počtu tých centier Europe Experience Eh, hoci teda ten text bol modifikovaný, upravený, pokiaľ ide o, túto, o tú predchádzajúcu verziu. Ale myslím si, že pán Kölmel hovorí niečo veľmi rozumné. Ale máme teda pred sebou problém, ktorý je problémom skôr inštitucionálneho charakteru. A ak tie informácie, ktoré vám sú správne, je tu rozhodnutie Bíra. A teda je to rozhodnutie, ktoré tu máme, zo 16. apríla roku 2018, a kde sa uvádza, že tu bude, e, také, bude takéto centra Europe Experience postupne vo všetkých členských štátoch. Takže aká je vlastne funkcia rozpočtového výboru? Aká je teda úloha Bureau chce rozhodovať o všetkom, aj o tých dopadoch rozpočtových ohľadne toho, o čom rozhoduje, alebo náš výbor má určitú zodpovednosť taktiež, pokiaľ ide o tieto otázky. Takže ja mám určité výhrady osobné, práve pokiaľ ide o toto znásobovanie týchto centier. Počul som vysvetlenia pána Janku, pokiaľ ide o ostatné témy, že teda nebudú tu noví zamestnanci, pokiaľ ide o tých, ktorí by boli zamestnaní, ale čo tí ľudia tam budú robiť? Veď predsa vyšleme delegátov Európskeho parlamentu do všetkých krajín sveta a ešte navyše aj do týchto centier. Ja mám skutočne veľký problém, pokiaľ ide o pochopenie tej stratégie. Čo vlastne táto stratégia chce povedať? A nikto mi to ešte nevysvetlil nejakým spôsobom, aby som to pochopil, aby som bol spokojný. Ale pochopili ste to, že zahraničná politika Európskej únie tejto oblasti je takisto dôležitá. Nebuďte, prosím vás, krutí na mňa, pán predseda. Na jednej strane sa hovorí, že nemáme kompetencie, ale tvárime sa, ako keby Európa išla nejakou cestou rizika, keď chce takýmto spôsobom prezentovať svoju uh, uh, situáciu, kde nemáme právomoc. Ale pán predseda, ja tu hovorím predsa o rozpočte, takže ja sa vyjadrujem k rozpočtu nevenujeme sa takýmto podružným témam, takže ja jednoducho nechápem tú stratégiu, ktorú, ktorá tu je prezentovaná. Ak komisia robí niečo takéto podobné, ak to bude robiť ešte aj rada, okrem tých ambasád, ktoré máme vo, takmer vo všetkých krajinách sveta, plus ešte tu budeme mať aj e, veľvyslanectva parlamentu, tak v podstate ja to chcem pochopiť. A zatiaľ som to ešte nepochopil a nepovažujem to za veľmi múdre ale je to rozhodnutie Bíra a mňa by zaujímalo, že čo urobíme e, my ako výbor pre rozpočet, či e, máme skutočne e, v tejto otázke principiálne jasno. Takže ja som hovoril o otázke zníženia pôžičiek. Neviem, na akej úrovni boli tieto pokiaľ ide o navýšenie rozpočtu, ja si nemyslím, že to navýšenie môže byť viac než 2,8 V žiadnom prípade. A pán Maňka bude mať istotne problémy toto všetko vysvetliť uspokojujúcim spôsobom. Výborne, nevidím ale predsa len a preto dostane slovo, dostanú slovo tí, ktorí o to požiadali. Nech sa páči, pani Zabala. Sí, muchas gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Som si istá, že pán Maňka um, má dostatok e, kompetencií, aby sa mu podarilo e, zosladiť tie čísla, čo nie je ľahké, ale nie je to prvýkrát, čo pracuje na rozpočte EU a okrem toho bol aj e, predseda z právneho, samozprávneho kraja takže vie, ako sa robí rozpočet. A ja hovorím hneď po pánovi Dupré a chcem povedať, že e, tá debata, ktorá prebehala, e, prebehla vždy počas celého volebného obdobia a veľakrát sme sa stýkali s rozhodnutiami predsedníctva, ktoré sa nám možno nepačili a jednoducho e, sme museli na to vypracovať potrebný rozpočet, lebo nemali sme dosť manevrácieho priestoru a niekedy je e, tu stred e, opravnenosti alebo pravomocí medzi tým, čo rozhoduje predsedníctvo a tým, čo môže rozhodnúť tento výbor. Ja som sa ujela slova, pretože mám komentár a e, otázku tých 51 miestach na komunikáciu. Keď hovoríme o komunikácii, tak vnútorná komunikácia v tomto parlamente nefunguje pretože keď e, nám hovorili e, tomto výboru, nám podali o tých 57 miestach, e, keď prijali to rozhodnutie, tak nám povedali, že to je osobitné navýšenie a posilnenie pre voľby. No potom, ako sme robili rôzne zistenia, ako sme to preverovali, tak sa zdá, že pôvodná myšlienka e, nebola toto a e, prečo nám komisia nepovedala hneď e, na začiatku, ako boli ich pôvodné zmyšľanie, čo by malo veľa väčší zmysel, že komunikácia tohto parlamentu a tento parlament v komunikácii robí obrovské úsilie, aby mohla sa dostať k občanom a voličom oveľa priamejšie, čo je potrebné, ale nepovedali nám, že myšlienka bola v tom, že posilnia rýchlo mm, túto komunikáciu pre e, voľby a nepovedali nám, že majú za cieľ e, zachovať toto posilnenie aj po voľbách. Čiže chyba tu vnútorná komunikácia o tom, e, aby nám povedali, že aký bol ten cieľ od počiatku čo ja som tak nepochopila. A e, tiež som nenašla e, v obsahu popisu práce tých 51 e, zmluvných pracovníkov, keďže je jasné, že išlo o zabezpečenie väčšej prítomnosti oznamovacích prostriedkov na schôdzach a seminároch, čo malo smerovať toto úsilie a zdá sa, že ja som to tam nenašal v eh, tom obsahu popisu práce. Druhá otázka je, že keďže okrem e, tohoto e, prevodu, ktorý uvidíme ako nastane po hlasovaní, po voľbách a um, po vyprosovaní rozpočtu na 2021. K tomu pravdu na 2019 od nás žiadajú na tých 6 mesiacov, ktoré ostávajú, e, nejakých 200 miliónov, koľko eur, a e, mne sa nezdá, že by e, to bolo v poriadku a neviem, či mi uniklo niečo z tých 3 miliárd 200 miliónov eur na tých 6 mesiacov, ale ešte viac za rok 2020, pretože na rok 2020 sa navrhuje, že zachováme ten počet miest 51 pracovníkov pre komunikáciu a zase, že chcú to nahradiť e, v miestnych e, kanceláriách e, s tým, že znižia ich počet pracovníkov. Zase, že takíto zmluvní alebo dočasní pracovníci sú vlastnejší ako riadni zamestnanci. Takže neviem, že ak e, to chcú takto mm, nahradiť, tak potom v 2020 e, z toho vznikne o 4 milióny eur viac, takže neviem, či som sa pomýlil v nejakej premene, alebo e, kde je chyba, no ja by som mal rád, keby mohli vyjasniť tieto skutočnosti, pretože to je podstatné pre ten transfer aj pre tie vyjednávania, ktoré sú zásadné pre rok 2020. Ďakujem pekne. Ešte nejaké iné otázky? Zdá sa, že nie. Takže požiadam predstaviteľov komisie, aby nás takisto informovali pani Ryb z DG.com. Um, Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som ospravedlniť eh, našeho riaditeľa, pána Šarmaduka, ktorá je na, ktorý je na misii v Kodani. Biro adaptovalo toto rozhodnutie o kanceláriách z roku 2017, takže práve tieto dostali e, vylepšený mandát a rozšírený mandát a e, môžu e, kontaktovať médiá a národné médiá. Preto sme vo svetle volieb požiadali tento výbor o transfer po februári roku 2018, aby sme mohli kontrahovať eh, kontraktačných pracovníkov. Eh, my sme ich eh, najali, dohromady 51, a teraz sme urobili prvé hodnotenie ich práce a videli sme, že výkon generálneho riaditeľstva KOM sa významne zvýšil. Takže mohli by sme dokonca povedať, že na všetkých platformách máme zvýšenú prítomnosť o 41% v porovnaní s rokom 2017. Tento nárast teda sme zaznamenali do roku 2018. Je nesmierne dôležité, aby sme túto súčasnú sieť zachovali. A myslím si, že, e, by, že už ste stretli týchto pracovníkov už e, v Madride. Takže myslíme si, že práve tieto tlačové kancelárie by sme mali zachovať, pretože myslíme si, že ich práca má priamy e, dopad na to, koľko ľudí môžeme osloviť. Preto vás žiadame, aby sme si týchto pracovníkov mohli nechať. E, pre e, ďalšie mesiace tohto roku v súčasnosti máme zakontrahovaných do konca júla a, ale rozpočtované prostriedky nám umožňujú zamestnávať ich do konca e, mandátu parlamentu. Čo by sme teraz potrebovali, sú financie, aby sme preklenuli e, mesiace e, do konca platnosti rozpočtu do konca roku 2020 a chceli by sme teda, aby aj rozpočet na rok 2020 rátal s týmito, s týmito kontrahovanými pracovníkmi. Čo sa týka štatutárnych zamestnancov, a na to smerovala práve aj tá otázka, e, samozrejme je tu e, akvivalentný počet e, štatutárnych zamestnancov. Avšak práve v týchto tlačových kanceláriách sa povaha práce mení a práve je to vysoko špecializovaný druh práce. A azda môžeme môžeme dosiahnuť určitú úsporu, čo sa týka zamestnancov v kategórii AST, ktorých môžeme opätovne potom zamestnať eh, v jednotlivých tlačových eh, kanceláriách. Ale myslíme si, že by sme si mali zachovať práve tých kontrahovaných zamestnancov, ktorí sú vysoko špecializovaní a eh, naopak ušetriť na zamestnancoch s kontraktorom AST v tlačových kanceláriách. Ďakujem veľmi pekne. Merci. Monsieur je crois, voulait... Ďakujem pekne. Zdá sa, že sa chce ešte vyjadriť pán Depre. Áno. Ešte jedna otázka, pán predseda. Nie som celkom si istý, že som dobre pochopil. Preto by som požiadal, aby pani riaditeľka ma opravila, ak som to zle kde sa hovorilo o tom, že vidíme tu efektívnosť tých 51 osôb, pretože vlastne sa výkon zvýšil o 21 Ja by som chcel vedieť, že aký, čo je to ten výkon? To sú články v novinách alebo v eh, televízii. Ako môžeme toto jednoducho eh, dať do súvisu s 51 ľuďmi navyše, pretože momentálne vidíme, že v roku 2001 sme sa dostali do také vážnej situácie v kontexte Brexitu, takže je tam viacero článkov, pokiaľ ide o písanie, udialo sa niečo aj pokiaľ ide o voľby v Taliansku, začali sme mať problémy ohľadne toho, že či sú tu problémy konkrétne, ktoré súvisia s konkrétnou vládou. Takisto máme problémy s Orbánom a Polskom, takže ja sa pýtam, že aký výkon, output tu meriame. Sú to články pozitívne v prospech Európskej únie, alebo sú to jednoducho nejaké články a ich navýšenie čo do počtu, ktoré sa týkajú témy Európa. Ja mám aj ďalšie otázky, hovorí pán predseda, nie je to jednoduché momentálne pre inštitúciu komunikovať. E, máme tu domy Európy, ktoré majú za úlohu informovať ľudí ohľadne toho, čo dosiahla Európska únia. A nedávno, bolo to v mojom okrsku, v mojom departmente vo Francúzsku a e, Dom Európy organizoval určité podujatie, oslavovali 20. výročie a nemali právo zverejniť prítomnosť e, európskeho poslanca, pretože by to jednoducho mohlo ísť proti o duchu nezávislosti politickej tej inštitúcie. Takže ja by som skutočne chcel vedieť, aby sme znásobili takýchto komunikačných zriadencov, zamestnancov, ale zároveň tu máme takýto problém, pokiaľ ide o politickú dimenziu, na ktorú sa odvolal aj pán Kermel. A takisto, pokiaľ ide o inštitucionálnu komunikáciu, mohli by ste nám povedať, pani, že aká je vlastne doktrína v tejto oblasti? Aké sú inštrukcie, pokiaľ ide o poberateľov podporných prostriedkov, ako napríklad Dom Európy, na to, aby organizovali takéto verejné podujatia. Come... Ďakujem veľmi pekne a zda by som mohla odpovedať na prvú otázku. Chcela by som odpovedať eh, a poskytnúť pánovi Deprému hodnotenie z decembra roku 2018, kde sme sa sústredili na výstup, to znamená počet zorganizovaných eh, seminárov, briefingov a potom na dosah týchto eh, pracovníkov. Sústredívali sme sa na eh, mediálne pokrytie na, vo všetkých platformách. To znamená dosah televízii, prostredníctvom sociálnych médií. Samozrejme, tu nevyhodnocujeme, či sa jedná o pozitívne e, pokrývanie alebo negatívne pokrývanie. Avšak, e, čo sa týka Maison de l'Europe, e, musím priznať, že nebola som informovaná a nemôžem na túto otázku teraz zodpovedať. Nebola som informovaná o tom, o podrobnostiach. Viem, že dostali našu dotáciu. Ehm, nebola to dotácia zo strany generálneho riaditeľstva pre komunikáciu, bola to, ehm, išlo o nejakú všeobecnú dotáciu zo strany komisie, ale neviem vám k tomu nič bližšie povedať. La parole est maintenant à monsieur Bass de la DG. Teraz dostane slovo pán Bass, DG Fins. Ďakujem pekne, pán predseda. Máte konkrétnu otázku na nás? Z toho, čo ste tu počuli, nemáte nejaký postoj doplnkový, ktorý by ste tu chceli odprezentovať na to, aby ste nás informovali a aj parlament? Eh Dobre, takže v poriadku. Ďakujeme pekne za prácu pána Maňku. Skutočne to nie je jednoduchá práca, istotne, o tom som presvedčený. Možno by ste sa snáď ešte chceli reagovať na niektoré otázky, ktoré tu boli nastolené zo strany kolegov. reagovať na niektoré veci. chcem sa vám osobne poďakovať, pán predseda za vašu osobnú účasť aj na zasadnutí zasadnutí tieňových spravodajcov a vaša, vaša účasť e, je všade prínosom a aj, aj tu bola a, a je to už aj iná vážnosť toho rokovania, keď ste vy prítomní. Chcem sa poďakovať. E, začnem od, e, od zadu, kde sme hovorili o tých 51 kontraktačných pracovníkov na, na komunikáciu. Samozrejme, naše úspory, ktoré máme, sú bez toho, aby sme do tohto počtu zasahovali. Budeme to riešiť až potom, keď výbor zaujíme stanovisko k tým 51 pracovníkom. Ale tu je ešte jedna vážna vec, ktorá nie je doriešená v, v kanceláriách Apple v jednotlivých krajinách. Niektoré kancelárie vlastní Európsky parlament a niektoré sú v prenajme. A tam, kde vlastníme tieto kancelárie, tam sme ochudobnení o prácu v teréne pracovníka, ktorý sa musí starať o údržbu a neviem čo správu tej budovy. To znamená, je tu nejaký všeobecný vzorec, táto krajina má toľko ľudí, e, táto má toľko ľudí, ale nezohľadňuje sa to, či vlastníme alebo nevlastníme túto budovu. A ak ju vlastníme, tak ochudobníme tú krajinu o, o človeka, ktorý e, má komunikovať, lebo možno na polovičný úvezok musí spravovať budovu. Čiže toto by sme mali e, ak aj odsúhlasíme tých 51 ľudí do konca roka, tak by sme mali prehodnotiť túto vec eh, s tým, že do ďalšieho obdobia, aby sme, aby sme zohľadnili aj, aj tento parameter. Eh, aj pán Kelmel, aj pán Depre eh, sa dotkli, dotkli dvoch vecí. Jedna vec je, sú Europe Experience, to znamená, to znamená výstavné, výstavné priestory a druhá vec je diplomatické zastúpenie. A pán Kelmel nehovoril o Europe Excellence, on hovoril o diplomatických zastúpeniach. A chcem zdôrazniť, že nebude nás to stať ani jedného človeka navyše, to budú súčasní ľudia, ktorí tam pôjdu. Nebudeme platiť nové priestory a nebudeme zriadovať žiadne nové kancelárie, lebo to ideme do existujúcich e, priestorov. A po tretie, e, predsedníctvo to schválilo a predpokladá vysielanie obmedzeného počtu zamestnancov Európskeho parlamentu ako parlamentnej podpory, ktorá spája záujem všetkých inštitúcií Európskej únie s cieľom spojiť zdroje pri podpore spojenectva so strategickými partnermi a organizáciami a využiť odborné znalosti zamestnancov parlamentu pri podpore parlamentnej diplomacie a preto prispieva k angažovanosti Európskej únie tým, že sa zameriava na parlamentný rozmer. To znamená, je to, je to naozaj široká spolupráca bez toho, aby nás to stala ľudské zdroje a bez toho, aby sme museli vytvárať nejaké nové, nové priestory a to je veľmi, veľmi dôležité. Čo sa týka uh, samotných čísiel a rozpočtu, súhlasím s pánom Depre, ktorý povedal, že by rozpočet nemal uh, rásť viac ako 20, o 2,8 E, naše návrhy hovoria o tom, že by to malo byť menej, e, malo by to byť 2,68 a verím, že sa nám to podarí aj na zmierovacom konaní dosiahnuť. Ďakujem pekne. Eh to je veľmi slubné, ďakujeme pekne. Takže začali sme tento mandát s otázkou ohľadne úlohy e, predsedníctva a výboru pre rozpočet a zdá sa, že aj končíme tento mandát bez toho, že by sa nám bolo podarilo nájsť odpoveď na túto otázku. Takže možno budeme potrebovať e, budeme potrebovať jednoducho zvážiť e, to, aby náš výbor bol zastúpený na úrovni Bíra. A náša náš výbor ako taký jednoducho musí brať do úvahy aj to, že niekedy prídu jednoducho rozhodnutia z úrovne bíra a my sa potom musíme e, prispôsobiť ako keby. Takže je to také dosť sporné a je to bohužiaľ taký začarovaný kruh. Takže zdá sa, že sa nám tu momentálne teraz nepodarí nájsť nejaké riešenie a uvidíme, ako to bude v následujúcom eh, mandáte. Ďakujem pekne, pán Maňka, ďakujem pekne teňovým spravodajcom a ďakujem za to, že sa vám podarilo zosúľadiť tú obálku skutočne na úrovni vysvetliteľnosti, pretože pokiaľ ide o zastúpenia parlamentu v jednotlivých členských štátoch, to môžeme mať, ale takisto je tu aj otázka, e, že ako sa so bude potom neskôr vyfinancované, tak aby to bolo obhajiteľné pred občanmi. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Teraz prejdeme k správe pána kolegu Jose Manuela Fernandeša, možno jeho spolu spravodajca pán Gualtieri e, a jeho spolu kolegu pána Gualtieriu, pokiaľ ide o projekt a program Invest EU. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Teda už sme mali trialógy pokiaľ ide o Invest EU a strávili sme veľa času na úrovni rady, pretože e, potrebovali by sme, aby sa dohodli, aby tu bol mandát. Pokiaľ ide o radu, tak ešte sú tu nejaké diskusie, pokiaľ ide o, miesto, umiestnenie sekretariátu. Budeme mať ešte aj trialog, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý bude prebiehať dnes večer. A počíta sa tu ešte aj s posledným trialogom, ktorý vlastne je naplánovaný na stredu a parlament má za cieľ, aby sme uzatvorili ešte v rámci tejto legislatívneho obdobia. Máme tento cieľ aj v kontexte finančného rámca viacročného. A z nášho teda uhla pohľadu treba povedať, že my sme vždy pripravení a k dispozícii, ochotní spolupracovať, ale samozrejme nemôžeme tu mať nejakú dohodu, ak pozícia parlamentu a mandát, ktorý sme tu mali, nebudú dodržiavané. A myslím si, že pokiaľ ide o radu, tak je tu určitá vôľa na to, aby sa pohli veci dopredu a aby sa uzatvorili e, tieto prvky tejto zložky. A pokiaľ ide o otázku správy, e, by som povedal, tie sú tie najťažšie, práve pokiaľ ide o otázku garancie. O tej teraz nebudeme hovoriť, pretože našim cieľom e, namiesto tých 38 miliárd my navrhujeme 40,8, e, pretože chceme mať tú istú záruku, pokiaľ ide o tých 14 finančných nástrojov, ktoré sú momentálne vlastne jedinými finančnými nástrojmi. A vlastne to závisí teda od rokovaní ohľadne viacročného finančného rámca. Avšak otázka, pokiaľ ide o partnership, partnerskú dohodu e, s Európskou bankou pre investície, tak tu ešte nemáme e, zhodu, dohodu, kompromisu tu otvorené otázky a naša pozícia zostáva, že nechceme e, tu ísť cestou nejakých konfliktov záujmov. Musíme robiť všetko preto, aby sme sa vyhli e, konfliktom záujmov. Tak uvidíme, ako sa v tejto veci pohneme dopredu na úrovni tretieho trialógu, ale očakávam teda, že sa nám podarí dosiahnuť zhodu dohodu, tak ako e, s tým počítame, ale ešte nič nie je uzatvorené, pokým sa nám nepodarí dosiahnuť teda zhodu vo všetkých oblastiach. Berúť do úvahy tú záruku, tak ako som povedal, my sme sa teda viackrát už na tom dohodli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je to iba provizorná dohoda, pretože pokým sme sa nedohodli o všetkých tých programoch ohľadne bazočného finančného rámcu, tak pokiaľ sme sa teda nedohodli o všetkom, tak sme sa nedohodli o ničom. Áno, presne tak, ale zároveň, ak by sa nám podarilo zaznamenať určitý pokrok v týchto dohodách, v tých oblastiach, kde ešte nie, tak sa pohneme dopredu. Áno, áno, a ja to tak chápem. Teraz dostane slovo pani Zabal, tieňová spravodajkynia. pán Kölmel. Nie? Nils Torvalds n'est pas ici. Ani pán Storvalds tu nie je. Pán Sole? Nie? Pani Miriada nie je tu, nevidel som ju. Kto by sa snáď ešte chcel vyjadriť k tomu? Nikto? Výborne. Takže želáme všetko dobré do toho trialógu dnes večer pánovi Fernandesovi. Ďakujem pekne. A moja správa ohľadne návrhu opatrení, ktoré musia byť prijaté, pokiaľ ide o otázku Brexitu z Európskej únie. Takže budeme o tom hovoriť na budúce. Hlasovanie teda môže byť od, odložené, teda aspoň v tejto chvíli nemám k tejto téme čo povedať. Možno by nám komisia mohla povedať, sú tu nejaké náznaky, nie? Zdá sa teda, že nie. Ale možno treba počítať v rozpočte aj s účasťou poslancov Veľkej Británie od 1. júla. Takto sú teda tie veci otvorené zatiaľ. Takže to len pokazuje na to, ako sme rezistentní na úrovni EU. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu. Poprosím vás, zasunte si kartičky do hlasovacích zariadení. Budeme mať test. Takže otváram hlasovanie. On a le quorum ou pas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 A teraz dostane slovo Daniel Vioty, ktorý je všeobecný spravodajca a bude nám prezentovať štyri projekty e, transferov, ktoré sa týkajú e, oblasti 3 v rámci všeobecného rozpočtu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako sme predpokladali, sú to e, tri žiadosti o vyškrtnutie zo strany e, komisie. E, predpokladám, pán predseda, že dve z nich si vyžadujú ešte dodatočné otázky priamo na výbor. Takže, ak mi dovolíte, išiel by som bod za bodom a prezentoval by som tieto žiadosti prvá 919 nepredstavuje nejaké väčšie e, problémy, čo sa je to e, dohody. Týka sa to dohody, ktorá sa týka udržateľného e, rybolovu. Je to dohoda medzi Európskou úniou a Marokom. Ide o prevod 38 miliónov eur a navýšenie nákladov a je, očakáva sa teda schválenie e, z parlamentu. Myslím si, že pre nás to nepredstavuje e, problém. Čo sa týka žiadosti 5, e, 919, hovoríme o presune 5 miliónov eur z nástroja partnerstva pre rozvoj ktoré sa týka rozvoje spolupráce medzi Európskou úniou a Južnou Afrikou. Samozrejme pri plnom eh, reš, eh, rešpektovaní dodržiavania pravidiel eh, geografických indikácií pre juhoafrické produkty, pretože podľa analýz kolegov z DV systém, ktorý je zavedený práve pre juhoafrické vinohradníctvo, má mať viacročný charakter. A e, v tomto prípade však tak, tento, takýto program nie je e, pokrytý viacročným e, finančným rámcom a chceli by sme ním práve týmto transferom podporiť nie len rozvoj v danej oblasti, ale aj rozvoj sociálny a sociálny spoločenský priamo na mieste. Myslíme si, že musíme mať e, e, na pamäti, že túto, táto pomoc pôjde v krajine, ktorá je relatívne bohatá. Takže potom by sme mohli pokračovať ďalej, ak súhlasíte, pán predseda. Jurel. Komisia dostane slovo, nech sa páči. E, budete reagovať na otázky pána Viotyho? Um, chair, my, my understanding is that the uh, ja to chápem tak, že dohoda o, tých, mm, o tej podpore 15 miliónov bola e, súčasťou tej dohody e, o spolupráci a e, rozvoji pre Južnú Afriku, takže tá otázka spravodajcu ma prekvapila a nemám ďalšie informácie, ktoré by som prezentoval okamžite spravodajcovi. Ak by chcel mať ďalšie informácie o tom, tak sa k musím e, k tomu vrátiť písomne v nasledujúcich dňoch. Možno v tom prípade to hlasovanie sa bude musieť odložiť. Si, d'accord. Áno, súhlasím, hovorí pán Bioty. Nous présenter le 7? Si. Il provvedimento numero 7 mira... Opatrenie 6 predpokladá presun 1 miliardu 400 miliónov ktoré majú e, preplácať ospravedlňujem sa, nie 1 miliardu, ale 1 milión 400 tisíc e, eur, aby sme mohli pokryť na náklady dodatočných e, prostriedkov na obdobie roku 2019 až 2020 v rámci programu Blackbook komisie. Samozrejme, to, tu by sa mal navýšiť celkový počet prostriedkov v jednotlivých e, častiach. A samozrejme, výbor toto zobral na vedomie práve v prvej časti e, rozpočtu. Toto je e, poznámka a obraciam sa s tým na výbor a samozrejme môžeme si vypočiť aj odpoveď komisie a samozrejme môžeme o tom hlasovať dokonca aj dnes. Eh bien, cette fois-ci, vous avez peut-être la réponse, monsieur Hurel nech sa páči, možno teraz budete vedieť zareagovať, nech sa páči. Yes, uh, uh, thank you, Mr. Ďakujem, pán Viaty, za tú otázku. Myslím, že um, v tomto ohľade je to hlavne otázka načasovania tej dohody medzi komisármi Navračičom a Ottingerom, aby zvýšili toto um, postupne a uh, tá suma za, e, na výcvik e, na stažistov bola vzaná len na začiatku roku a e, naraz tých ďalších tranží na rok 2020 bude zahrnutý do návrhu rozpočtu 2020, to je jasné. Donc si on comprend bien, c'est monsieur Oettinger qui avait... Tak, sme tomu správne pochopili, tak uh, pán Oettinger meškal zodpovedovano. Monsieur Viotti, vous êtes satisfait? Pán Viotti, ste spokojní s takouto reakciou? No tak s takouto uh, e, odpovedou som spokojný. Va bene. Pas problème. On Possiamo mettere les votes. Sur le 7, il n'y a pas de problème. Si. Či ohľadne sedmičky tu nie sú problémy. A pokiaľ ide o prevod 8, Mal by som však niekoľko otázok, eh, ktoré by som chcel eh, predložiť eh, komisii. Chcel by som teda odprezentovať toto opatrenie kolegom. Má je to presun vyše 300 miliónov eur, ktoré slúžia na prefi, eh, prefinancovanie eh, jednotlivých migračných nástrojov eh, v Grécku a aj samozrejme núdzový fond 66,7 milióna eur, rovnako ako aj Španielsko v celkovej sume 300 miliónov eur a samozrejme predovšetkým aj pre kroky, dodatočné kroky v Maroku v celkovej sume 30 miliónov eur. Toto opatrenie samozrejme dáva niekoľko otázok komisie, akým spôsobom majú presne zlepšiť e, túto e, situáciu. Mám niekoľko otázok a chcel by som ich rozdeliť do troch častí, pokiaľ komisia e, bude sú, súhlasiť. Takže by som položil tri rozličné otázky. Samozrejme, akým spôsobom komisia určila, eh, akým má byť eh, spôsobom budú tieto prostriedky rozdelené medzi Grécko, Španielsko a eh, Taliansko a ako bude fungovať toto rozdelenie v praxi. A samozrejme, akým spôsobom budú propočne zastopené jednotlivé programy, ktoré už existujú v členských štátoch a akým spôsobom sa budú stanovovať potreby, na základe ktorých bude táto redistribúcia týchto prostriedkov stanovená. Roger. A teraz sa obrátim na komisiu a presne teda dám slovo pani Beate Quinder. Uh, ste tu? Ďakujem pekne za príležitosť eh, to vysvetliť aj ďalšiu veľmi vhodnú otázku k eh, tejto požiadavke na prevod eh, v skutočnosti. To máme dosť výrazné finančné plánovanie pre tieto dotknuté štáty a to sú štáty, ktoré sú posunuté migračnými pohybmi do veľkej miery, ktoré sú na frontovej línii hraníc EÚ vďaka svojej e, geografickej povahe. E, ku Grécku máme finančný plán, ktorý e, sme prediskutovali s gréckými orgánmi a to mesačne o ňom diskutujeme, kde vyšší manažer z DG Home každý mesiac preberá s greckými orgánmi toto plánovanie. Toto plánovanie pozostáva z národného programu AMIF, pretože ako viete, to financovanie z DG Home je rozdelené na spoločné riadenie. To sú peniaze, ktoré sa dávajú dvojčanským štátom e, v e, ročnej obálke a potom sa to plní s e, odpovednými orgánmi v členských štátoch na základe programovania, ktoré skladí komisia a plus máme dodatok, ktorý doplnkuje tento AMF tzv. núzovým financovaním alebo núzovou pomocou a táto e, núzová pomoc má v právnom akte AMF jasnú definíciu, že môžeme sa k nej uchyliť, ak e, nastane jasná núzová situácia a e, neprimeraný tlak e, na daný štát a viete, že v prípade Grécka je tomu určite tak. A v zásade sa snažíme riešiť všetky potreby v každom štáte najprv cez národný program a len keď vidíme, že národný program, ktorý je rozdelený na rôzne ciele, v skutočnosti e, vyčerpal väčšinu svojho financovania, tak potom sa uchýlime k dodatočnému financovaniu s e, tou núdzovou pomocou. Všetko táto núdzová pomoc musí byť skládaná prostredníctvom dôkladného procesu hodnotenia, či je to financovanie, ktoré je diskutované s žiadateľom a to je buď Národné ministerstvo alebo medzinárodná organizácia. Čiže dosť veľa z toho financovania, hlavne v Grécku, sa čerpá prostredníctvom Medzinárodnej organizácie pre migráciu a cez UNHCR. A ako potom ustanovíme rozdelenie medzi štátmi. Toto je veľmi úzko spojené a pro, samozrejme aj prostredníctvom identifikácie e, potreb financovania v prvom rade zblízka hodnotíme národný program a potom vidíme, pozrieme, čo je potrebné e, vzhľadom na to, že čo sa mi orgány vidia ako potrebu a tiež e, aj komisia sama, lebo sú tam prítomní e, úradníci komisie v Grécku aj v Taliansku a tiež posielame úradníkov do Cypru, Bulharsku a Španielska, ktoré sú na frontovej čiare. A na základe toho stanovíme indikatívne plánovanie, ale samozrejme každý jednotlivý projekt potom musí byť hodnotený podľa svojich e, vlastných osobitostí a potrieb. Teda napríklad jeden z kľúčových príkladov v Grécku je, že ubytovanie eh, eh, pre utečencov, ktoré sa ťažko plánuje, pretože čísla sú veľmi prhké a preto máme tábory, ktoré financujeme hlavne prostrednícom eh, delegovanej dohody s IOM a potom to doplňujeme potrebami pre táboriace miesta alebo hotely, ale to zohľadneme v čase, aby bolo čo najnákladovo eh, efektívnejšie riešenie a tiež rešpektujúc eh, dôstojnosť tých ľudí a ich práv. Čo sa týka Talianska, viete, že predseda Juncker eh, urobil úsilie, aby podporil Taliansko v migračnej krízi a my pracujeme veľmi tvrdo, takže on prislúbil dotočník 100 miliónov na podporu Talianska a pracujeme veľmi tvrdo s talianským ministerstvom, aby sme dobré mm, projekty. Máme projekt o vzdelávaní nespriazaných maloletých a tiež e, projekty na integráciu mm, migrantov na miestnej úrovni a tiež e, podporujeme azylové e, komisie v Taliansku a tiež boj proti vykoristovaniu v práci. Niektoré z týchto projektov stále bežia a niektoré stále sú ešte vo fáze návrhu. Tak dúfam, že som zodpovedal vašu otázku. Sí, madame. Monsieur... Ďakujem pekne, pán Vioty. Sí, kora, e... Eh, Áno, ďakujem. Ešte jedna otázka, aby sme to pochopili lepšie, lepšie, respektíve dve otázky. Eh, prvá otázka sa týka nejakého logického zmyslu. Akým spôsobom mm, Španielsko dostane o toľko menej než Taliansko vzhľadom na to, e, že e, ten prílev migrantov sa navýšil v porovnaní e, s Talianskom až o 95 pretože v našej krajine klesajú a v Španielsku stúpajú. Takže aj povaha týchto krajín v tomto prípade je oveľa odli, veľmi odlišná. Otázka na komisiu ďalšia, čo sa týka finančných plánov jednotlivých eh, štátov. A akým spôsobom sa na nich pracuje? Ďakujem. Madame, vous avez la parole. Nech sa páči, máte slovo. Uh, the funding plan, uh... Plán financovania v eh, jeho integrujúcej povahe existujúce pre Grécko. Mm, tento dokument možno zdieľať. Pre mm, Taliansko a Španielsko máme tie e, financujúce hárky a prehľady, ktoré vám môžeme tiež dať k dispozícii, niektoré sú na našej webovej stránky. E, vracia sa to k tým identifikovaným potrebám a v Taliansku, ako som povedal, máme prísľub predsedu Junckera, že podporí taliansku vládu som 100 miliónov navyše k národnému programu a my pracujeme e, na týchto projektoch Mm, dobrý rok, pretože chceme mať dobré projekty. Takže to sú projekty, ktoré e, nejdu e, okamžite e, na m, mm, prvú líniu príjmania, pretože tie počty značne klesajú v Talensku, ale e, sú zamerané na integračné opatrenia pre migrantov, ktorí buď e, želajú o štatút alebo dosiahli už, už štatút príjemcu. A tiež e, k e, Um, pre um, opatrenia na vzdelávanie nesprevádzaných uh, neplnoletých, ktoré sú um, prítomné v Taliansku, takže Taliansko má vysoký počet príjemcov alebo žiadateľov o azyl v Taliansku. A v prípade Španielska máme intenzívny dialog so španielským ministerstvom a doteraz toto boli tie identifikované potreby. Teraz vám nemôžem povedať na začiatku roka, či to bude úplne dostatočné ale v tejto fáze toto španielská vláda potrebovala okrem národných programov. Národné programy neboli tak veľmi využívané v predchádzajúcich rokoch, ako tomu bolo v Taliansku v Grécku, kvôli nízkom počtu príchodov e, migrantov v Španielsku doteraz a e, toto však zmení v tej nestálej situácii a tiež e, toto je dopadá hlavný e, účinok eh, tejto naliehovej situácie, kedy poskytujeme eh, núdzové financovanie v prípade potreby a zameriavame sa na potreby, ktoré sú teraz identifikované a tiež sme e, Mm, požiadali, aby ste schválili tento prevod a uh, rada uh, dala 6, 460 miliónov pre um, azylové potreby a my sme požiadali o ekvivalenie, no neskôr môžeme uh, opäť požiadať o dodatočný rozpočet, ak, uh, to tak, uh, ak nastanú také potreby. Merci, madame. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďakujem. Sí, um, de 460... Samozrejme, táto otázka eh, sa samozrejme týka aj eh, Talianska. Samozrejme, tieto eh, čísla nie sú v nejakom priamom kontraste s politikami Talianska, čo sa týka ochrany utečencov a žiadateľov o azyl. Samozrejme, naše regióny a komuny v súčasnosti nestačia sami financovať všetky tieto úlohy. Takže to je v podstate o otázku e, menej e, ktorú musím položiť. Chcem vedieť, že či je tam nejaký kontrast medzi politikami, e, medzi vládami Talianska, ktoré už vlastne tieto služby neposkytuje a inými službami v iných krajinách. Pán spravodajca, ak sú ešte nejaké ďalšie otázky z vašej strany, tak pýtajte sa teraz, pretože už nemáme čas a treba to využiť. Kapísko. Áno, samozrejme, chápem. Samozrejme, táto téma je nesmierne komplikovaná. Mm, samozrejme, môžem sa spýtať ešte ďalšie dodatočné otázky. E, Môžeme to odročiť, ak chcete nejaké dodatočné dodatočné vysvetlenia. Možno nie sme pripravení. Áno, e, myslím si, že... E, ak navrhujete odročiť hlasovanie, ak to nerobí nejaký problém komisii, tak budete mať možnosť ešte do budúceho zasadnutia dostať tie ukaz- informácie, ktoré si želáte. A teda vidím, že sme teraz pripravení hlasovať o jednotke a sedmičke a žiadame odročenie peťky a osmičky, áno? Dobre, ale samozrejme e, tie otázky, e, ktoré položím, e, tie budú kedy zodpovedané? Čím budeme zodpovedané písomne? Nemusia byť teraz hneď, samozrejme, ale dôležité je, že tam bude nejaký spôsob komunikácie medzi, medzi nami, komisiou a výborom LIBE. Ja som samozrejme otvorený. Môžeme zodpovedať tieto otázky aj písomne, samozrejme. Sono la soluzione? Très bien. Áno, tak toto je teda správne riešenie. Áno, takže budeme hlasovať o peťke a o, prepačte, o jednotke a o sedmičke. Ale budeme hlasovať elektronicky. Je tu ešte otázka, pán Solé. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o ten prvý návrh, ktorý sa týka no, dohody o nových, novom nástroji, tak tam... Chcem len vyjasniť, že stále e, si myslíme, že to je nezákonná dohoda a je proti rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora v tom zmysle, že západná Sahara nie je územie v zodpovednosti Maroka, preto budem hlasovať proti tomuto návrhu. Beriem na vedomie vaše vyhlásenie. Pokiaľ ide o jednotku, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 10 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Ste za? Áno, takže 11 za. A pokiaľ ide o prevod, transfer 7, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12 plus 1, čiže 13 za a 1 proti. A teraz dostane slovo pán Rybich, pokiaľ ide o ďalšie e, rubriky. Ja recht herzlichen Dank, äh, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme tu teda tri oblasti z ktorých sme navrhli teda transfery, parlament, výbor regionov a účtovný dvor. Takže vráťme sa teraz k parlamentu. Tu vlastne v prevode 10, C10, tam sme hovorili 1400 riadok, tam sme to navýšili. Ide tu o 51 zamestnancov, ktorí doposiaľ teda sú zmluvne kontrahovaní zamestnanci a vlastne týmto vlastne v parlamente by mohli vzniknúť 51 postov. Zmluva vyprší v júni a teraz je žiadosťou parlamentu, aby sa títo zamestnanci v rámci DGCOM zamestnali. Parlament by chcel, aby tieto zmluvy zamestnancov boli predlžené do roku 2019. Sur, cette, euh, sur ce projet de transfert, pokiaľ ide o tento návrh e, prevodu, kto sa chce vyjadriť? Pán Dupré. Áno, pán predseda. Takže jedna otázka, ktorá sa týka pôvodu tých prostriedkov, ktoré sú transferované Samozrejme chceme, aby bola bezpečnosť budovy, ale aj počítačová bezpečnosť. To sú priority, ktorým sme vlastne obetovali finančné prostriedky, ktoré boli potrebné. A ja konštatujem, že tu stiahneme 3 milióny 700 tisíc eur, ktoré boli vlastne vyčlenené pôvodne do všeobecnej bezpečnosti novej budovy a teraz to pôjde do predlženia tej zmluvy tých 51 zamestnancov. Chcel by som povedať na základe tých údajov, ktoré som dostal k dispozícii, ako reakcie, ktoré sme tu počuli, pokiaľ ide o tie výkony, tak ja nevidím nejakú potrebu, aby sa to predlžovalo. Takže ešte raz sa pýtam na to, že odkiaľ sú tie peniaze, keď taký veľký dôraz kladieme na bezpečnosť a prečo tieto peniaze, odkiaľ idú tie peniaze, ktoré idú do tejto otázky, ktorú ja ešte stále nechápem. Bol by som rád, ak by sa mi to vysvetlilo. Bez mikrofónu. Ajder, nech sa páči. Eh. Ďakujem, pán predseda mm, beriem slovo, aby som opäť položil jednu otázku, ktorú som položil predtým, pretože zdá sa mi, že to neostalo jasné tie peniaze, alebo rozpočtová časť, na rozdiel od pána Depre, ja som e, to videla a dokonca aj chápem, prečo je potrebné zachovať týchto 50 osôb, pretože som videla tie priame eh, účinky ich práce, ale môj problém v tomto prípade je opäť eh, je problém rozpočtový. Eh, nadalej nerozumiem, ako zvodňujú 3,3 milióny eur na 5 mesiacov na 51 osôb. Opäť nadalej mám túto ehm, pochybnosť a mm, ak mi to môžete odpovedať teraz, tak je to výborné, a keď nie, tak nech nám na to odpovedia čím skôr, ale keďže hovoríme o veci, ktorá má absolútny e, dopad na e, rozpočet 2020, bolo by absurdné prijať rozhodnutie o týchto 5 mesiacoch bez toho, aby sme vedeli, e, čo sa um, učení v 2020, tak by bolo dosť rozumné, aby sme odložili toto hlasovanie na budúci týždeň, až pokiaľ nebude vedieť, že aký je výsledok vyjednávaní s predsedníctvom. Ale ak mi môžete dať informáciu o tom, že ako odvodňujeme tých 3,3 milióna na, 50, na 5 mesiacov na 51 osôb, tak by som bola za to vďačná. Merci. Alors, je vais demander à monsieur Bass. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Bass. Zaujíma nás, že či mm, skutočne dostojíme tým požiadavkám, pokiaľ ide o bezpečnosť. Pokiaľ ide o bezpečnosť, áno, ale pokiaľ ide o ostatné otázky, tak tam sú konkrétne sumy navrhované na to tu máme kolegov z DG Communication, ktorí môžu zodpovedať. A pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, tak tam ide vo všeobecnosti o to, aby sme zabezpečili e, bezpečnosť v budove Konrada Annenauera v Luxembursku, v Luxemburgu, pretože e, berú sa tu do úvahy potreby reálnejšieho kalendára. A táto budova nebude obývaná, vlastne už od konca roku 2019, ale až od roku 2020, takže nie je tu nejaká potreba, aby tu, boli, aby tu bola bezpečnosť v týchto budovách. A pokiaľ ide o rozpočet DGCOM, tak myslím, že v tomto kontexte máme kolegov, ktorí sú tu na to, aby zareagovali a dali vám viac informácií. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Bás. Nech sa páči. Ako teda vyzerá tá suma? Ďakujem veľmi pekne. Aby som sa chcela vrátiť k tým sumám. My sme žiadali v roku 2018 o 4 miliónov. Rekrutácia začala po tomto transfere, čiže medzi Eh, od marca a v súčasnosti sme najali týchto 51 kontrahovaných pracovníkov. A dnes už eh, pracujú, ale s rozličnými dátumami nástupu. Eh, chceli by sme teraz predlžiť zmluvu týmto 51 zamestnancom, ale nie iba týmto 51 zamestnancom a chceli by sme ich predlžiť tieto zmluvy na obdobie, aby pokrývalo aj obdobie augusta a decembra tohto Eh, roku. A samozrejme, eh, čo sa týka štruktúrálneho spevnenia, eh, na to máme kontrahovaných pracovníkov, pretože takúto špecializáciu medzi trvalými pracovníkmi nemáme. My sme hovorili, že tentokrát sa neobrátime na externú agentúru na prípravu našej kampane, ale urobíme si ju interne. A na to vyžadujeme oddelenie, ktoré nám exkluzívne poskytne všetky tie údaje, ktoré by nám inak e, poskytla agentúra. To znamená, že potrebujeme grafických dizajnérov, copywriterov, e, ktorí sme pôvodne medzi našimi zamestnancami e, nemohli nájsť. Čiže týchto 3,3 milióna pre DG.com zahrňa 51 kontrahovaných pracovníkov a samozrejme aj nejaké e, posilňovacie sily, ktoré by sme najali tu v Bruseli. A samozrejme toto všetko je vysvetlené v informácii o transferi, ktorý máte na strane 2. Ďakujem. Takže je tu žiadosť, aby sa to odročilo. Pán Rubik, ako to vidíte vy? Áno, srdečne ďakujem. Ja sa teda teším z tohto vývinu situácie, že parlament sa skôr venuje otázke komunikácie našej práce, že sa to chce má sprofesionalizovať po tom, čo zajtra bude zmierovací proces. Myslím, že je dobré, aby sme o tom hovorili, ako to má ďalej sa vyvíjať. A mňa by zaujímalo to, ako to bude vyzerať v roku 2020, či sú to nejaké konkrétne návrhy, k tomuto bodu. Ďakujem pekne. Ale rapporteur, euh, monsieur Manka, nous... Pán spravodajca Maňka nám povedal, že navrhoval, aby sa tých 51 zamestnancov nechalo v rozpočte na rok 2021. čo nie je v našich úsporách. Samozrejme, treba sa odvinúť od toho, že že či tých ľudí potrebujeme, ak sú prínosom, ako to bolo povedané e, z DG.com, e, že sú využití a e, že sa zvýšila informovanosť o Európskom parlamente, že, že vlastne veľmi pomohli, tak to je, to je dôležité povedať. Čiže ak ich predlžíme do konca tohto roka, tak môžeme si my uvažovať aj pre budúci rok, ale ak, ak ich nepotrebujeme pre rok 2019, tak už pre rok 2020 nebudeme nič riešiť. Ale myslím si, že aj Ajde to povedala, že že e, je tu vysvetlenie, že títo ľudia boli veľkým prínosom e, jednak do volieb, ale netreba s tým prestať, treba, treba s týmito aktivitami pokračovať a ak e, vlastne je, je to tak, že sú prínosom, tak, tak treba rozhodnúť, že či ich ponecháme v celkovej výške 51 alebo, alebo, alebo, alebo nie. Ja, ja to momentálne posúdiť neviem, musí to povedať DG.com, ale myslím si, že oni sa už vyjadrili jasne, že to potrebujú a pokiaľ tá potreba je, aj tu politická vôľa, tak eh, by sme ich potom ponechali aj pre rok 2020. Bien, monsieur le rapporteur, qu'est-ce qu'on fait On vote maintenant Ďakujem pekne, pán spravodajca. Takže čo? Budeme hlasovať alebo odročíme? Mňa by ešte zaujímalo aj stanovisko komisie alebo eh, správy parlamentu, že ako vlastne vnímajú ten rok 2020, či skutočne týchto 51 postov potrebujeme a či sa s tým počíta aj v pláne na rok 2020. V rýchlosti poprosím, pani. Áno, naozaj veľmi rýchlo. Eh, eh, my nerátame eh, v pláne zamestnancov. My ich máme vedených ako kontrahovaných pracovníkov a ich štatút bude ponechaní ako e, kontrahovaných pracovníkov. Takže nechceme vytvárať stále pracovné miesta v tomto prípade. Euh, Áno, ale pokiaľ ide o to predlženie tých zmluv, to prináša so sebou určité záväzky v tom v prípade, že by sa potom neskôr tieto zmluvy ukončili. Budeme hlasovať teraz alebo o týždeň? Mojím návrhom je, aby sme najprv urobili to zmierovanie zajtra, a potom na ďalšom zasadnutí budeme o tom môcť hlasovať. To je môj návrh. Dobre, takže pondelok večer budeme hlasovať. A pokiaľ ide o ďalšie žiadosti, pán spravodajca, myslím si, že to by malo byť jednoduchšie. Ja ich glaube, Áno, myslím si, že to bude veľmi rýchle, pokiaľ ide o C2. Tam ide o 64 tisíc eur, pokiaľ ide o náklady na zasielanie balíkov, kde sme zmenili zmluvného partnera a viacero poslancov Brexitom opustí parlament, takže odporúčam, aby sa to prijalo. Bez mikrofónu. Rečník hovorí bez mikrofónu. Micro, please. Comité des régions. Äh, auch beim äh, výbor regionov. Aj pokiaľ ide o výbor regionov, tam sú vlastne zmeny, pokiaľ ide o zamestnancov, dvaja stáli asistenti kategórie 4 a takisto aj sekretár, pokiaľ ide o kategóriu ASD 4 a takisto sekretár na úrovni 5. Myslím, že tam by mali byť zmeny a ostatné to sú už iba dočasné, dočasné posty. Takže ide tu o zmeny a ja to podporujem, pretože v podstate Ide tu iba o zmenu. Takže máme tu tri žiadosti, pokiaľ ide o účtovný dvor. Pokiaľ ide o tie tri rozpočtové riadky, 5 e, e, riadok 1400, tak tam ide o vyše 200 tisíc eur. Tam musí dojsť teda k navýšeniu na to, aby sme počítačové systémy mohli patričným spôsobom aby sme tam mohli realizovať údržbu. Druhý riadok to je údržba a čistenie, to je takisto navýšenie, takisto kúrenie a vzduchotechnika a takisto aj stály asistentný post, e, kde vlastne ide o preklad e, publikácií, takže aj to podporujem. Ďakujem pekne. Ďalší. To všetko? No výborne. Takže pokiaľ ide o tých 5 žiadostí o transfer, ktoré nás pravodajca spomenul, sú tu otázky? Nie. Ak nie sú otázky, ak nie sú námietky, tak si myslím, že to je prijaté. Nie sú námietky? Takže sú prijaté. A teraz dostane slovo pani Holmajerová, Ide o e, miestno, miestnosť alebo budovu Európskej agentúry pre liečiva. Ale zastúpi ju pán Depre, ktorý vlastne zastupuje pani Holmajerovu. Prekvapujúce, pán predseda. Áno, prečo prekvapujúce? No, takže ide tu o tému, ktorú sme už prerokovali, alebo na, eh, v priebehu posledného zasadnutia sme sa tomu venovali. Agentúra pre liečiva, tí, čo sledujú túto zložku, tak vedia, že o čo ide. Agentúra eh, je v Londýne a Brexit eh, do toho zasiahol. Takže agentúra pre liečiva už nepotrebuje tie budovy, ktoré mali prenajaté, ale bohužiaľ nie je tam doložka ohľadne vypovedania, vypovedania e, zmluvy v rámci tej zmluvy, ktorú majú, takže budú musieť zaplatiť aj tie zvyšné náklady a potrebujú niekoho, kto pomôže, ale majiteľ si nie je celkom istý, že e, teda potrebujú určité záruky. Ako teda vyzerá súčasná technická situácia v tejto oblasti? Vidím, že pani Holmajerová mi dala nasledovné informácie, takže žiadame od rozpočtového, rozpočtového grémia, aby schválilo rozpočtový návrh. Je to 67 miliónov eur z čoho tri, vyše 30 miliónov musí byť ešte zafinancovaných a 28 ostatných zvyšných to už bolo vlastne, to už vlastne bolo e, zahrnuté do rozpočtu, takže to je prvá vec. A taký, je to teda 38 miliónov, celá 7 ktoré musia byť ešte pokryté. Ďalej, spravedlňa chce, aby komisia urobila všetko na to, aby podporila agentúru v rokovaniach s majiteľom týchto, tejto budovy. Predovšetkým apeluje teda spravodajkynia na výbor, aby sme ponúkli e, konkrétne záruky, napríklad nejakým, formou nejakého listu, na to, aby táto agentúra mohla ukončiť e, uspokojivým spôsobom túto zmluvu v rámci najbližšieho času. A spravodajkynia žiada takisto, aby výbor e, zobral do úvahy to, aby sme teda boli účastní na rokovaniach medzi agentúrou a vlastníkom, pretože vlastne treba v tých rokovaniach zdôrazniť pozíciu Európskej únie a spravodajkyňa takisto odhaduje, že všetky náklady v budúcnosti, pokiaľ ide o agentúru pre liečivá, ktoré vychádzajú e, z týchto platieb e, majiteľovi, musí to byť pokryté z rozpočtu Európskej únie. A na záver spravodajkyňa e, stanovuje, že tieto finančné prostriedky musia byť v rámci, ob, obsiahnuté v rámci budúceho finančného rámca, aj pokiaľ ide o všetky ostatné náklady, ktoré s tým súvisia. Agentúra musí jednoducho takýmto spôsobom výjsť e, v ústretí všetkým požiadavkám, ktoré sú obsiahnuté v tej zmluve s majiteľom budovy. Ešte určité odporúčania, ktoré prečítam. Treba schváliť zmluvu a finančné dopady, ktoré sú tu vymenované Chcel by som povedať, že ide tu teda ešte raz o tých 38,7 milióna eur. A e, takisto treba tieto finančné prostriedky e, spomenúť v rámci zápisnice. Komisi- výbor musí e, byť v kontakte, s, na, musí byť zúčastnená na rokovaniach s britskou stranou, takisto treba zabezpečiť potrebné garancie majiteľovi tej budovy hovorili sme teda o tom liste, na to, aby mohla byť ukončená táto zmluva tak v stanovenom čase. A ešte takisto pripomína spravodajkynia to, to je už menej dobrá správa, že, že sa tu vyjadrili ešte v roku 2011 určite obavy, pokiaľ ide o podpis takejto nájomnej zmluvy, bez toho, že tam bola vlastne takáto doložka, ktorá by to bola doriešila. Takisto sa tu e, hovorí o tom, že sa k tomu budú musieť vyjadriť aj členské štáty na to, aby sa vyčlenili dostatočné finančné prostriedky, ktoré by vyriešili túto situáciu. Takže vážený pán predseda, myslím si, že môžeme dať slovo agentúre pre liečiva na to, aby potvrdili aby, alebo nám poskytli nejaké dodatočné faktografické informácie, ktoré som tu spomenul a potom dostane slovo Európska komisia, aby sme vedeli, ako bude reagovať voči týmto žiadostiam, ktoré boli naformulované zo strany spravodajkyne. Ďakujem pekne, takže kto tu zastupuje agentúru pre liečivá? European Medicines Agency. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem teraz eh, vystupovať za Európsku liekovú agentúru. Ďakujem veľmi pekne za tieto vyhlásenia, ktoré ste načetli. Myslím si, že v tejto fáze by som chcel spomenúť iba to, že vzhľadom na to, že táto príležitosť prenájmu londýnskych e, priestorov bude prínosná pre agentúru, ale samozrejme bude prínosná aj pre európske fondy, e, predovšetkým v kontexte tohto projektu. A preto e, Eh, by sme chceli požiadať Európsku, eh, Európsky parlament o súhlas, eh, o jeho súhlas a samozrejme aj o alokáciu týchto prostriedkov, ktoré boli navrhované v dokumente. Nemáte nejaké pripomienky iné vo vzťahu k tomu, čo pán Depre tu práve spomenul v našom výbore? Zdá sa vám to správne? Pokiaľ ide o tie očakávania, ktoré predstavuje vaša agentúra? Áno, takže to je podľa vás v súlade. Takže DG Bač, nech sa páči, čo si myslíte? Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda. Ďakujem eh, aj pánovi Depre za eh, zhrnutie na tejto pozície. V prvom rade je jasné, chcel by som vás ubezpečiť, že komisia robí všetko, čo je v jej silách, aby sme e, pomohli agentúre počas rokovaní. E, čo sa týka rozpočtového prvku, myslím si, že je jasné, že dopad 67 e, miliónového prevodu dopadnú priamo či nepriamo na európsky rozpočet. Nikto nehovorí, že by mala nastať nejaká zmena e, v štruktúre poplatkov agentúry, takže je jasné, že v roku 2019 nemožno tento návrh realizovať so súčasným rozpočtom agentúry, avšak na rok 2020 je jasné, že v návrhu rozpočtu komisia bude musieť navrhnúť e, významnejšiu dotáciu, než by bolo obvyklé rovnako ako to bolo, bolo v predchádzajúcich rokoch. No a to samozrejme, e, to bude súčasťou a výsledkom tohto rozhodnutia. Ďalším dôležitým prvkom, e, o ktorom hovoril pán e, Depre, je vydanie súhlasného listu a môžeme iba potvrdiť, že komisár samozrejme môže zaslať list o ubezpečení vlastníkovi budovy a síce e, tento list bude potvrdzovať, že komisia stojí za prenajcom budovy a komisia urobí všetko, čo je v jej silách, aby naplnila svoje zmluvné povinnosti, a rovnako ako aj na vykonanie svojich práv, ktoré sa týka dodatočného E, prenájmu. A myslíme si, že práve zaslanie takéhoto listu zo strany Európskej komisie e, pomôže agentúre v jej pozícii rokovania s majiteľom budovy, ako aj s potenciálnym nájomcom. Pán Dupré, takže vlastne ste tu počuli dvoch, ktorí sa vyjadrili v kontexte toho, čo ste pomenuli, aj tie odporúčania, ktoré ste tu čítali v mene pani Holmajerovej. Áno, pán predseda, Takže ja beriem na vedomie e, informácie zo strany komisie a ochotu, pokiaľ ide o ten list, ale chcel by som byť konkrétny, pokiaľ ide o tú sumu a spýtam tú otázku ešte raz sa. Hovorili ste o 67 miliónov, ale moje informácie sú správne, keď 28,2 milióna už bolo prefinancovaných, takže ešte treba uhradiť zhruba 38,7 milióna. Áno, pán Dupre, je to správne. Prvá časť bude financovaná, bola financovaná v roku 2018 a zvyšok 2020. Áno, vo všeobecnosti e, sú tu informácie o tej doložke, pokiaľ ide o úpravu nájomného, nájmu. Nie je tu nejaké riziko, že tu bude ešte nejaké neblahé prekvapenie, pretože sú tu také skúsenosti. Ja nepoznám tie doložky a indexáciu E, toho nájmu, ale nebude tu jednoducho ešte do konca tohto obdobia nejaké zlé prekvapenie, pokiaľ teda ide o obsah tej zmluvy, pretože majiteľ povie, že jednoducho ten nájom sa vďaka indexácii nájmu zvyšuje na toľko a na toľko. Je tu nejaká možnosť, že by sa ešte zvýšili? Dodatková otázka z mojej strany. Ak e, podnájomník e, vypovedal tú zmluvu, tak musí európsky rozpočet jednoducho zastúpiť tohoto nájomcu predchádzajúceho. To je vlastne tá situácia. Sme tu vlastne na milosť eh, tej situácie, takže musíme sa vedieť eh, brániť. Čiže nie, že je tu iba 67 miliónov, ale možno, že aj 100 miliónov, ale to trochu zveličujem, ak podnájomník jednoducho budeme musieť my to zaplatiť na konci. Európska lieková agentúra, e, čo sa týka navýšenia, tak ako bolo e, žiadané. No a všetky otázky boli e, predložené, čo sa týka to, ten dopad na európsky rozpočet je vo výške 67 miliónov. Kontrakt agentúry v prípade dodatočného prenajmu priestore a pri revízii nájmu, e, sumy nájmu, e, tak potom e, toto bremeno prehodnotenia sadzby nájmu každých 5 rokov sa prenesie v konečnom dôsledku na toho dodatočného prenajímateľa. Takže v zásade táto transakcia by nemala už v nasledujúcich rokoch pre, e, predstavovať dodatočnú záťaž pre, európsku, e, e, pre európsky rozpočet, keďže ten nájom je uzatvorený do roku 2039. Mm, samozrejme, v prípade iných transakcií by však samozrejme takéto riziko mohlo v budúcnosti existovať. V tom prípade agentúra E, e, agentúra je zaštitená, tak povediať, svojou materskou organizáciou. No ale to znamená, že by to mohlo mať aj dopad e, na európsky rozpočet. Ale samozrejme, prípadné ťarchy by sa potom ešte dodatočne prenášali na toho dodatočného nájomcu, ktorý bude fungovať v daných priestoroch. Teraz agentúra by teda zakročila? Um, v prípade, že sa nám podarí prenajmy dodatočne prenajať, eh, materská spoločnosť eh, zasiahne a eh, potom by vyplácala ten nájom v prípade, že by dodatočný nájomca ešte nebol k dispozícii a materská spoločnosť by potom v mene agentúry hradali dostatočného nájomca. Aká je tá iná agentúra? To čo je? The way, the way, so the, subtenant, so there is a... Je tu je tu materská spoločnosť, je to americká spoločnosť, eh, ktorý e, samozrejme e, bude mať vytvorenú ešte osobitú firmu práve na účely dodatočného nájmu tých priestorov, ktorých doteraz sídlila Európska lieková agentúra. Ak vy ste tomu porozumeli, tak je to dobré. Ja vám gratulujem. Pán predseda, ja som iba hovorcom pani Holmajerovej, takže ona žiada, aby rozpočtové grémium odsúhlasilo túto vec, to znamená, treba ešte zaplatiť 38,7 milióna a ide tu o to, aby komisia zabezpečila tie záruky a garancie, aby poskytla ten list uistujúci a Myslím, že to treba dať aj do zápisnice a komisia sa má zúčastniť na tých rokovaniach medzi agentúrou a vlastníkom na to, aby sa posilnila pozícia Európskej únie a pokiaľ ide o budúcnosť, pokiaľ ide o náklady tejto budúcnosti, pokiaľ ide o toho podnájomcu, to všetko bude vlastne pokryté eh, z rozpočtu Európskej únie. Takže toto v mene pani Holmajerovej žiadame od komisie momentálne. Dobre, takže budeme to konzultovať elektronickým spôsobom. Otváram hlasovanie. Skrutin je clos. Končím hlasovanie. Ja 10 voix. Takže 10 hlasov je za. 11 dokonca. Pani Holmajerová ďakuje výboru. Aj my ďakujeme jej a jej hovorcovi. Takže takisto sme tu mali si vypočuť pani Holmajerovú, pokiaľ ide o otázku projektov v oblasti budov, ktoré, kde sme vlastne nájomcami alebo nájomníkmi a to sa odročí na budúci týždeň nejaké body rôzne. Pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rýchlo a po portugalsky. Ďakujem eh, veľmi pekne. Eh, v Mozambiku eh, Mozambik bol zanechaný, zdevastovaný vďaka tomuto cyklonu. Mozambik bol zasiahnutý záplavami a prezident eh, Mozambiku eh, vyčíslil zatiaľ eh, škody na životoch hm, viac ako 6 tisíc ľudí a vyhlásil núdzový stav. Preto je potrebné, aby sme mohli vytvoriť všetky prostriedky na to, že v Mozambiku pomôžeme vyriešiť túto, túto nehodu en l'appuyant, Ďakujeme pekne. Môžeme to iba podporiť, pán Fernández. Pán Depre, vy ste dostali aj mandát na odprezentovanie informácií ohľadne budov za pani Holmajerovú. Euh, Momentík, ja si nájdem potrebný dokument. Toto je oznámenie komisie. A um, to obsahuje nasledujúce informácie. Medzi rokmi 2019 a 2027 e, nájom pri celkovej e, ploche 167 m štvorcových e, ktorý obsahuje, e, ktorý má komisia v Bruseli, e, tento nájom vyprší. A v tomto prípade e, v tomto prípade by nám to komisia mala vysvetliť, pretože čo sa týka rokov 2020 a 2024, komisia vypísala výberové konania, kde by mala hľadať medzi 80 a 100 150 tisícmi eh, metrami štvorcovými v rokoch 2020 eh, až 2024. Komisia vypisuje v tomto období konania na 80 tisíc, možno až 150 tisíc metrov štvorcových. A zda by nám komisia mohla poskytnúť vysvetlenie k týmto číslam a k týmto počtom a medzi e, samozrejme roku 2019 až 2027. Je to asi 167 tisíc štvorcov. E, predseda sa oblácia na komisiu, mohli by ste nám odpovedať. E, áno, e, pán predseda, ja zúfalo hľadám mojich kolegov z DG Infraštruktúra, ale odpovieme vám písomne. Dobre teda, hovorí predseda, dáme to teda na e, program schôdze nasledujúceho zasadnutia výboru. Nikto nežiada o, slo- slovo. E, ďalšiu schôdzu budeme mať 25. marca 2019 v Štrasburgu a 1. a 2. apríla v Bruseli. No a týmto by som chcel ukončiť naše stretnutie. Ďakujem.